pracovný plán. Mali sme tu na konferencii predsedov, sme tiež schválili príslušný dokument, ktorý bol rozoslaný a navrhujem nasledujúce zmeny. Poprvé, ako prvý bod po hlasovaní, tam bude vyhlásenie Rady a komisie ohľadom účinku rozsudku E, Európskeho súdneho dvora v súvislosti s e, dohodou USA-EU e Safe Harbor. Ďalej, výbory, meno, výbor pre menové otázky a pre rozpočet taktiež e, navrhli, e, vyjadrili ku kandidátom, ktorí boli navrhnutí do riadiacej rady Európskeho fondu pre strategické investície EFSI. A naše zasadanie sa tým predlží do 11. hodiny, pretože sa o tom taktiež bude hlasovať. Chce niekto proti tomu namiet- niečo namietať? Nie. Takže v tom prípade je program schválený. Výbor Júri taktiež schválil e, správu Svievka, správu o imunite. Taktiež sa bude o tom hlasovať v rámci dnešného hlasovania. A tu mám ďalej žiadosť o skupiny EPP. Takže vyhlásenia k emisie a rady ohľadom dôsledkov rozsudku Európskeho súdneho dvora o Safe Harbor, aby, sa na to, aby na to nadviazalo uznesenie, aby sa o tom e, hlasovalo e, v, na 2. E, oktobrovom Štrasburgu. Takže dal by som slovo pánu Gonzalesovi Ponsovi. Gracias, presidente. Ďakujem Áno, skupina EPP žiada o to, aby táto popoludnejšia diskusia ohľadom rozsudku v súvislosti Safe Harbor, aby, miesto, aby sme tam mali uznesenie na budúce plenárke v Štrasburgu a my sme zistili, že teraz údaje našich podnikov sú, nie sú dostatočne zabezpečené, nie tak, ako by mali. Takže by sme chceli požiadať komisiu, aby bezprostredne e, prišla s nejakým právnym textom, ktorý by vyriešil toto eh, právne vákum, ktoré vzniklo následkom rozhodnutia súdneho dvora. Pán González Pons. Áno, diskusia už uh, bude, ale ide tam o to uznesenie. Takže žiadosť je len taká, aby na budúcej plenárke v Štrasburgu sa hlasovalo aj o uznesení. Chce by niekto podporiť túto žiadosť? Pani Holmajer. Pán predseda, milí kolegovia, a kolegyne, určite sa zhodneme na tom, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, e, ktoré vyhlásilo Safe Harbor za neplatný, je veľmi dôležité a komisia taktiež na základe tlaku zo strany Európskeho parlamentu a EPP uznala neplatnosť Safe Harbor. No a to na základe toho, že údaje, e, ktoré boli vymienené v rámci Safe Harbor, neboli dostatočne chránené a preto je dôležité, aby Európsky parlament naďalej pokračoval v tomto procese, aby sme vypracovali spoločne uznesenie, ktoré potom odsúhlasíme, tak aby sme vyjadrili náš názor a spoločne s komisiou musíme žiadať rýchle riešenie, ako zaistiť rozumnú spoluprácu a bezpečnosť údajov, e, ktoré sú vymenené medzi americkými africkým európskym kontinentom. Ďakujeme. Chcel by niekto hovoriť proti tomuto návrhu? Pani Sipo? Takže, čo sa týka tohto rozhodnutia, to je veľmi dôležité. Ja som tiež rada, že aj EPP to vždy hovorila, pretože ja som si vypočula aj opačné názory. No a čo sa týka toho uznesenia tak tento parlament už celé roky mal jasné stanovisko k Safe Harbor a síce, že tie údaje neboli zabezpečené v rámci tejto dohody. A z tohto stanoviska nemôžeme ustúpiť, pretože teraz je loptička jednoznačne na strane komisie. Komisia teraz musí povedať, ako chcú pokračovať a to nesmie byť tak, že budú pokračovať tak ako doteraz, musia predložiť nový návrh a na ten potom budeme my reagovať. Dobre, ďakujem. Takže môžeme hlasovať o návrhu pána Ponsa. Kto je za, môže zdvihnúť ruku. Kto je proti? Myslím si, že to bolo zamietnuté. Takže môžete v tom prípade hlasovať elektronicky. Hlasovali všetci kolegovia. Ešte raz sa pýtam, hlasovali všetci? Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Frakcia zjednotenej lavice žiada o vyhlásenie aby eh, bolo zaradené na program, bol za, zaradený bod ohľadom udalosti v Turecku, kde zomreli nevinní ľudia. A teraz od, slovo Hačimu Georgiu. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήταν μεγάλο λάθος αυτής της ολομέλειας να δει αυτό το θέμα. takže bolo by to obrovská chyba, keby sme na dnešnom zasadaní sa nezaoberali otázkou susedskej politiky. Mnohí ľudia prišli o život a to nie len v poslednej dobe, ale už za posledné týždne aj mesiace tam boli strety kurdských e, síl a štátnych zložiek, takže je treba to riešiť. A v podstate je to pre dobro nás všetkých diskutovať o tomto. Pretože tá možnosť, že by tam vypukol chaos, tá je celkom reálna. Takže vyjadriť solidaritu tureckým občanom a vykonávať rôzne aktivity, ktorými by sme pomáhali, ale tomu musí predchádzať diskusia. Po arabskej jari nikto nechce vidieť ešte Turecku. Ja ďakujem. Takže chce by niekto podporiť tento e, návrh alebo proti nemu sa vyjadriť. Dobre, takže môžeme hlasovať, kto chce podporiť tento návrh, nezvihne ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz prichádzame k ďalšiemu bodu programu, to je príprava zasadania Európskej rady.